záujme nás všetkých, aby sme tu mali kredibilnejší spôsob implementovania paktu rastu a stability. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za túto hodinu otázok. Stretneme sa budúci mesiac opätovne pri hodine otázok. A niektorí sa stretneme aj zajtra pri ďalších témach. Ďakujem pekne za odpovede, ďakujem pekne kolegom za to, že položili otázky. Uh, Ďalšia téma. Otázky na ústne zodpovedanie ratingové agentúry. Uh, first, uh, colleague Nikolaus Kontis. Najprv kolega Nikolaus Čuntis. ja. yeah. η σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná diskusia v Európskom parlamente súvisí s aktivitami, ktoré sa týkajú ratingových agentúr aj vplyvu na, na európsku a globálnu ekonomiku. To, tu sa, sa vyšlo, prišlo s určitým pravidlami, ktoré, ktoré obmedzujú mm, možnosti ratingových agentúr. Keď kríza vypukla, inštitúcie Európskej únie sami uznali, že tieto ratingové agentúry zohrávajú veľmi negatívnu úlohu. To znamená, že je tu záujem Európskej komisie obmedziť e, možnosti týchto ratingových agentúr. Už v roku 2009 začali vlastne ratingové agentúry s tým, že znižovali úverový rating Grécka a viedlo to k výsledku, že tento štát musel platiť podstatne vyššie úrokové sadzby ako predtým. Samozrejme toto viedlo k tomu problém, tej problematickej situácii, kde sa potom opätovne znižoval rating a potom tu boli špekulatívne investície a ten výsledok poznáme všetci. Včera Moody's sa opätovne pokúsil vytvoriť negatívnu klímu pre grécke hospodárstvo ako aj európske hospodárstvo. A oni znížili e, rating Grécka. Moody's patrí medzi americké ratingové spoločnosti, ktoré uznáva oficiálne Európska únia ako úverové e, ratingové agentúry a majú veľký vplyv a majú aj veľkú zodpovednosť za súčasnú krízu. V tomto prípade je spoločnosť, ktorú, ktorú kritizovali aj členovia amerického kongresu, lebo ich vedenie ich nútilo agentúru k tomu, aby pozitívne hodnotilo toxické e, aktíva, toxické e, dlhopisy. Sú to rozličí špekulanti, e, ratingové agentúry a vieme, aké to malo negatívne konsekvencie v USA. Toto je spoločnosť, ktorá vedla k obrovským stratám viedla k eh, hypotekárnej kríze a napríklad štát Ohio stratil asi 460 miliónov. Toto je nám všetko známe, dámy a páni. Ako je možné, že americká súkromná spoločnosť môže hodnotiť európske ekonomiky? Prečo toto by mala konať eh, nejaká, mal nejaký verejný orgán, ktorý bol pod kontrolou a nie nejaká súkromná spoločnosť. Ale aj v súčasnosti to, čo sme sa dozvedeli od komisie, vidíme, že je to, sú to mafiánske praktiky, nátlak a to vedie k tomu, že situácia sa zhoršuje pre pracovníkov, ako aj pre občan Európskej únie. Európska únia musí prevziať zodpovednosť a musí zasiahnuť a apelujem na komisiu ako aj na radu, aby zohľadnili to, čo hovorí Európsky parlament a vytvorili legislatívu, ktorá skončí tieto praktiky. Ďakujem pekne a teraz mám pýtala. Grazie, presidente, signor commissario. Ďakujeme pekne. <clears throat> Vážený pán komisár, kolegovia, táto ústná otázka znamená, že socialistická frakcia by chcela hovoriť o ratingových agentúrach. Chceli by sme od komisie vedieť, aké budú ďalšie kroky. My teda tvrdíme, že je účelné zriadiť Európsku ratingovú agentúru a verím, že predovšetkým po vyhláseniach pána predsedu Barosa je to oportúne. Musíme tiež zist, e, uznať, že ratingové agentúry sa, na, sa, že sa im podarilo v takmer nemožnej e, misii všetkých aktérov pri prvej kríze v roku 2008 po e, kolapse Lehman Brothers a aj v tejto druhej fáze, e, ktorá začala za, zadlžením Grécka, podarilo sa im v niektorých prípadoch podporiť ešte dokonca tieto rizika pre tieto toxické cenné papiere a ratingy pre Portugalsko, Španielsko a Grécko boli znížené a to, v okamž- a to v časoch, keď sa ešte rokovalo medzi EÚ, menovým fondom a gréckou vládou. A k tomu treba naozaj povedať, že to sú naozaj tí, tí, tí zlí, nemôžno ich len tak označovať, ale nemožno pripísať vinu len ratingovým agentúram, ale opätovne sú to sú práve tam vždy, kde sa e, dejú, dejú tie, tieto uh, udalosti. Lehman Brothers, Parmalat, Enron, všetky tieto prípady musím povedať, že treba primerane reagovať proti týmto uh, praktikám. Vážený pán komisár, kedy budú realizované zisťovania, vyšetrovania k týmto udalostiam. S pánom Gozesom sme si prededávnom tieto otázky kládli, keď sme pripravovali tieto, e, tieto texty. Potrebujeme tento sektor naozaj e, stransparentniť, aby tieto oligopolné, netrans, netransparentné praktiky zmizli. Musíme e, veci pevne uchopiť, kým sa nám nevymknú naozaj z rúk. Odliancu od toho, že je potrebné e, zriadiť celoeurópsku ratingovú agentúru a treba premýšľať o tom, akú úlohu tu by tu mohli zohrávať účtovné dvory, ktoré by nezávisle preverovali zadlženie štátov a e, nenechávali túto úlohu súkromným agentúram. Sarkozy a Merkel neoficiálne poverili Európsku komisiu vypracovať také návrhy, aby e, sa mohla podporiť hospodárska súťaž, pokiaľ ide o tieto ratingové agentúry. Bohužiaľ, e, oboja títo štátni predstavitelia e, sa vyhlásili, že sú to vlastne e, vlády, ktoré, ktoré spomalujú tento balíček. Je tomu teda pre, to tak, že nemôže byť činná takáto európska agentúra. Takže milý Nikolas a milá Angela, než, e, skôr než pís, písať pánu predsedovi komisie, mali by ste sami čo si urobiť. Ďakujeme a teraz... Ďakujem pekne a teraz vítame komisára Barniera, ktorý tu je od samotného začiatku tejto rozpravy. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli. Vy sa dostanete k slovu o pár minút, ale chcel som vás iba privítať. Teraz ďalší rečník Jean-Paul Gozes. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, ratingové agentúry trápi e, parlament už od minulého obdobia a tu chcem povedať, že sme prijali nariadenie o ratingových agentúrach a dnes si opäť kladieme otázku e, kvôli úlohe, ktorú zohrali ratingové agentúry v kríze. E, môžeme im E, vyčítať, že nevideli krízu prichádzať a že ich e, známky sú veľmi nestabilné, hlavne pokiaľ ide o e, štátne dlhy, ale ja myslím, že sa treba na to pozerať naozaj triezvo teda to, že ratingové agentúry e, hodnotia tie e, produkty, ktoré e, podliehajú investíciám, to nie je šokujúce. Investori, ktorí prinášajú peniaze, majú právo vedieť, aké sú rizika alebo ťažkosti, s ktorými sa mohli stretnúť. A taktiež úlohu zohrávajú aj dobré známky, ale je to zložitejšie, keď tieto známky slúžia na bankovú reguláciu a na určenie vlastného kapitálu v bankách ako protihodnotu niektorých investícií. Takže nariadenie z roku 2009 neprináša skutočné odpovede v tejto veci, pretože Ide o to e, o zorganizovať fungovanie agentúr a dohľad nad ich fungovaním. Takže opodstatnenosť tých známok, neviem, či je opodstatnené ich tak šíriť, ako to robia súčasné ratingové agentúry. V tých dokumentoch, ktoré predkladáte, e, pán komisár, e, e vy ste práve predložili dokument o implementácii európskeho dohľadu nad agentúrami v rámci nového, novej finančnej regulácie. Budúce dokumenty dokumenty sa snažia odpovedať na tieto otázky, teda súvisiace s konkurenciou medzi agentúrami. Ja osobne si myslím, že samotné vytvorenie Európskej agentúry aj verejnej eh, je eh, všeliekom, ak eh, bude E, ratingy mať milšie, e, tak to potom nie je e, riešenie. Treba sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sú šírené tie známky. Sú hodnotenia štátnych dlhov a súkromných podnikov. A ja sa chcem venovať hlavne hodnoteniu štátnych dlhov. Úrad, ktorý bude mať za úlohu dohľad nad agentúrami v Európe, tak ako to želal parlament, je ESMA a myslím, že sme treba dať možnosť nielen účinne dohliadať nad aktivitami agentúr, ale aj v prípade štátnych dlhov mať eh, nástroje, ktoré by umožnili eh, kontrolovať bez cenzúry spôsob, akým ratingové agentúry e, zverejňujú hodnotenia štátneho dlhu. E, nemôžeme už pripustiť, tak ako to bolo v minulosti, že 15 minút pred ukončením obchodovania bude zhoršená e, známka a má to neblahé dôsledky. Treba mať nástroje preventívnej povahy, ktoré by donútili ratingové agentúry tých, ktorých dohliadajú, e, zverejniť podmienky, za akých zverejnia hodnotenie, aby sa dalo overiť, že e, boli dodržané normálne postupy a že súbežne e, podmienky zverejnenia nejako nenarúšia e, situáciu hlavne štátnych dlhov. Súkromné podniky to je úplne samostatná otázka. Niektorí ešte hovorili aj dvory auditorov, ale neexistujú vo všetkých členských krajinách a nie všetky sú nezávislé. Takže toľko, pán predseda, pán komisár, toto sú naše otázky, ako zlepšiť fungovanie agentúr, ale hlavne zverejňovanie, hodnotení a ako zlepšiť konkurenciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pán e, Gozes. Ďalší rečník pani Gulár. Taktiež na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. E, pochádzate z krajiny, ktorej hodnotenie je veľmi e, emotívne, <laughs> ide o sprievodcu myšla, hodnotenie najlepších reštaurácií. Nie sme proti hodnoteniu, pretože e, je to inšpirácia e, pre ostatných a odmedzuje, odmenuje snahu, takže súhlasím s predrečníkom, nejde o to očierňovať hodnotiaceho, ale pozrieť sa na to, za akých podmienok koná. Sú to inštitúcie, ktoré majú veľkú právomoc a práve preto sa musíme zblízka pozrieť na spôsob ich fungovania. Jean-Paul eh, Gozes eh, povedal to, čo sa chystám povedať aj ja, teda, že je rozdiel medzi hodnotením súkromných podnikov a štátneho dlhu, ale v obidvoch prípadoch je tá istá otázka. A síce, či metodika je správna, či eh, vychádzame zo správnych kritérií na hodnotenie činnosti podniku alebo správy dlhu nejakým štátom a taktiež otázka transparentnosti je dostatočná eh, teda prepojenie medzi hodnoteným a hodnotiacím. To všetko si zaslúži pozornosť, eh, musí eh, tu byť rámec a my sme radi, že sa naďalej venujete tejto téme v tej línii, ktorú už určil parlament. Je veľmi dôležité, aby sme e, pokračovali e, v tejto línii. Ja súhlasím s názorom, že Európska ratingová agentúra v súčasnosti nie je absolútnou prioritou. Dôležité je, aby sme, aby sme e, zaručili, že tá kontrola bude v istom rámci. No a potom je tu tá, ten e, Európsky úrad, ktorý má čoskoro vzniknúť ESMA. Ja som jedna zo spravodajkyň o finančnom dohľade so Svenom ktorý je spravodajca pre ESMA, ale ja sa tu chcem obrátiť na členské krajiny. E, predsedníctvo tu žiaľ nie je, ale viem, že vy môžete, e, pán komisár, posnúť náš odkaz a vedzte, že ja si cením aj vašu snahu posnúť túto vec dopredu. Mm, členské krajiny musia byť seriózne. Nemôžeme robiť veľké prehlásenia pred médiami a e, byť dojatí rozhodnutiami niektorých agentúr, ale potom pri vytváraní ESMI hádzať vlastne polena pod nohy. My chceme, aby tu boli jasné právomoci silné na európskej úrovni a aby ESMA mohla kontrolovať ratingové agentúry. To bude jedna z hlavných úloh ESMI. A eh, taktiež chceme, aby eh, Európsky úrad dohliadal na trhové infraštruktúry je tu nedostatočná transparentnosť. Nie sme proti konkurencii, nie sme ani proti e, konkurencii medzi jednotlivými aktérmi, ale spôsob hodnotenia ich činností, to sa musí riadiť serióznosťou a transparentnosťou, pretože iba e, taký trh je hodný toho mena. Takže áno, poďme ďalej ale členské krajiny by nemali stať v ceste e, vytváraniu ESMY. E, musí balík e, o dohľade mať podstatu a myslím, že nám všetkým ide o to mať intenzívnejší a lepšie fungujúci dohľad. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne, pani Gulár. A teraz si vypočujeme názor komisie Prosím prostredníctvom komisára Barnieho. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslanci. V prvom rade sa chcem úprimne poďakovať e, politickým skupinám, e, ktoré iniciovali túto sériu otázok. Pán Šuntis, pán e, Pitela, pán Gozes, pani Gulár a ďalší poslanci, ktorí sa vyjadria k tejto kľúčovej téme a naozaj chcem, aby ste vedeli, aký je môj názor a aby ste teda aj vedeli, nakoľko som odhodlaný pri tejto téme, ale aj pri ostatných, ktoré súvisia s poučeniami z krízy aj e, s transparentnosťou, na ktorú majú nárok podniky a občania. 20. E, apríla som mal e, príležitosť na pôde parlamentu hovoriť o téme ratingových agentúr. Mm, je to veľmi dôležité pre fungovanie hospodárstva a finančných trhov. Keď ide o overovanie dobrého zdravia alebo merania horúčky e, výrobku, podniku alebo štátu, k tomu sa ešte vrátim pri štátnych dlhoch. E, Vážený prítomný, e, nestačí rozbiť teplomer na to, aby zmizla horúčka. Ide o to vedieť, či teplomer dobre funguje teda, či e, sa dá v niektorých prípadoch použiť viacero teplomerov na to, aby e, bolo možné e, si niečo overiť a potvrdiť. Takže naozaj dá sa veľa povedať k fungovaniu teplomeru a teda k fungovaniu ratingových agentúr, ktoré zohrávajú prvoradú úlohu pri hodnotení hrozieb súvisiacich s fungovaním podnikov aj štátov. Kríza e, dokázala, pán Chunty, máte pravdu, že e, fungovanie agentúr nebolo vždy príkladné a tie dôsledky niekedy boli naozaj mimoriadne závažné. E, dámy a páni poslanci, ide aj o tému, ku ktorej sa vyjadrila G20, prijala závažné rozhodnutia, teda ide o to vytvoriť dohľad a pravidlá správy ale chcem pripomenúť, že počas krízy, aj niektorí z vás tu už povedali, e, komisia naozaj rýchlo konala zodpovedne a e, regulácia ratingových agentúr bola okamžite e, prioritou od septembra 2009, teda rok po skrachovaní Lehman Brothers, bol prijatý, bolo prijaté nariadenie e, so silnou podporou parlamentu, ktorý priniesol aj výrazné vylepšenia. Ďakujem, pán Gozes, a snažili sme sa reagovať na problémy súvisiace s fungovaním ratingových agentúr. A to nejako e, svojím spôsobom prispulo, prispelo aj k, e, ku kríze. Je tu povinné registrovanie agentúr vo všetkých krajinách a taktiež niekoľko naozaj náročných požiadavek, ktoré musia byť splnené, aby už e, nebol možný konflikt záujmov, aby bola e, posilnená kvalita, hodnotenia, metodika a taktiež, aby bolo isté, že budú ratingové agentúry konať transparentnejšie. Ja verím, e, dámy a páni, že tieto pravidlá zlepšia nezávislosť a bezúhonosť, aj transparentnosť hodnotiacich činností, ale aj samotnú kvalitu hodnotení vrátanie hodnotenia štátnych dlhov členských štátov a inštitúcií EÚ. Pred dvoma týždňami e, bol druhý krok, druhá fáza 2. júna. Komisia na e, môj návrh prijala návrh zmeny nariadenia o ratingových agentúr a ESMA, budúci Európsky úrad pre finančné trhy, e, bude mať výlučnú príležitosť pri, príslušnosť v prípade ratingových agentúr, ale na to musí najprv tá ESMA vzniknúť. A e, ja úplne súhlasím s tým, čo povedala pani Gulára. Všetci ostatní si to myslíte. Už sme o tom hovorili nedávno aj so e, spravodajcami e, balíka Larozier. Treba mať naozaj dynamický, dôveryhodný kompromis medzi parlamentom a radou a to s cieľom implementovať to, čo už bolo navrhnuté, teda e, vytvorenie troch nezávislých úradov k 1. januáru 2011. Ešte tam nie sme, treba vyvinúť úsilie a opäť to tu chcem zopakovať. Rada a parlament e, sa dúfam čo skoro dohodnú a vedzte, že komisia a hlavne ja sme k dispozícii, aby sme uľahčili tento dynamický kompromis. Okrem toho na ďalšie zlepšenie transparentnosti a konkurencieschopnosti ratingových agentúr e, bolo prijaté ustanovenie na uľahčenie prístupu k informáciám e, o finančných štruktúrových nástrojoch pre všetky ratingové agentúry, ktoré chcú zverejňovať nevyžiadané hodnotenie. Takže keď agentúra dostane informácie o takýchto nástrojoch, tak potom ostatné agentúry budú mať právo použiť tieto informácie na to, aby samotné mohli vypracovať svoje vlastné hodnotenie. Taká je situácia. Ale to nestačí čím ďalej, tým viac sa uznáva v Európe a všade inde na svete, aké sú nedostatky súčasného hodnotenia. To, e, na to poukázala aj kríza. Zatiaľ nie sú e, dostatočné odpovede. Naozaj e, tu súhlasím s pánom Chuntisom preto som požiadal moje služby, aby sa opäť zamysleli nad celou architektúrou a úlohou ratingových agentúr a pán Pitela v nadchádzajúcich mesiacoch vy ste hovorili o vyšetrovaní. Dobre, podrobné preskúmanie, analýza fungovania, e, to bude uskutočnené vo svetle novej regulácie a e, možno si budeme musieť počkať až do decembra, ale bude to urobené. Dámy a páni poslanci, myslím, že je tu naozaj problém e, s nedostatočnou diverzitou trhu. Je trh príliš e, koncentrovaný, je v príliš malom počte rúk a zatiaľ sa tu neuvažuje nad nejakým špecifickým opatrením pán Pitela, ale chceme postupovať štrukturovanie, napríklad Európska nezávislá ratingová agentúra, ktorá, e, a to hovorím z osobného hľadiska, má moju podporu hlavne čo sa týka hodnotenia e, štátnych e, dlhov. O tom hovoril aj pán e, Gozes, aj pani Gulár, aj pán Pitela. Ďalšie štrukturované riešenie, väčšia účasť nezávislých verejných úradov, potom štátny dlh o to ide, keď hovoríme o Grécku alebo prípadne o iných krajinách. To musí byť špecificky hodnotené na to, aby sme si boli istí, že použité metódy sú správne a e, vhodné. A nedostatočná rýchlosť reakcií bank a nedostatočné hodnotenie, e, to si zaslúži odpoveď je to tak zakotvené aj v legislatívnych aktoch, ale musí to byť všetko podrobne preskúmané. Takže toto sú všetky témy a my sa nevineme žiadnej zložitej otázke. Komisia pracuje na všetkých a e, prvé usmernenia e, budeme schopní predložiť v septembri ale zároveň sa budeme venovať ďalším dôležitým témam, transparentnosť, kontrola, e, regulácia derivovaných e, e, derivátov a predaja nakrátko a legislatívny návrh bude na konci tohto roka alebo na začiatku budúceho roka. Pani Gulár, budeme nielen pokračovať v tom, čo už začali naši predchodcovia s vašou podporou, pretože to zatiaľ nestočí, nestačí, ale e, chceme ísť ešte ďalej smerom k transparentnosti, vyhnúť sa konfliktom záujmov, e, hodnotenia musia byť početnejšie, diverzifikovanejšie a pri štátnych dlhoch to musí byť jednoznačné a nespochybniteľné. Ďakujem pekne. You, Now... Ďakujem, pán komisár. A teraz uh, rečníci za politické skupiny. Začneme socialistami a demokratmi. Pán Sanchez Presedo má 3 minúty. Muchas gracias, presidente. Komisari... Ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán komisár Barnier. Ratingové agentúry neboli v stave e, predísť alebo predpovedať e, subprime e, krízu, takisto o kolaps Lehman Brothers. Nariadenie z roku 2009 požaduje transparentnosť. Európska E, európsky dozor nad ratingovými agentúrami a tiež to, aby tieto agentúry mohli byť brané na zodpovednosť. Ide o záujmy, ktoré e, sledujú. Návrh komisie ide ešte ďalej v tomto smere. Som presvedčený, že tu v parlamente môžeme prispieť k tomu, aby od 1. januára 2011 bola takáto vyhliadka, aby sme na týchto projektoch mohli ďalej pracovať, aby sme mali prísnejší rámec pre tieto usmernenia pokiaľ ide o zadlženie v, e, štátu, tak tu ide tiež o ratingové agentúry, ide tiež o to položiť si otázky, ako zistujú, zbierajú údaje tieto agentúry, ako e, zistujú stav veci. Niekedy je tomu tak, že sa vlastne e, oheň e, týmito agentúrami nezahasí, ale naopak rozdúcha. Európska centrálna banka pri, eh, v rámci svojich kvalifikácií pri štát, eh, kvalifikovaní štátnych zadlžení eh, hovorí, že treba preveriť aj všeobecné záujmy a treba si položiť otázku, či sú ratingové agentúry v stave objektívne a zodpovedne realizovať svoj rating aj pri štátnych dlhoch. A tie otázky, ktoré tu zaznievajú, majú štrukturálny charakter, idú hĺbšie Ide tu o súlad s demokratickými zásadami. To je dôležité pre dôchodcov, pre zamestnaných, pre zárobkovo činných. Chcú, aby sa tu naozaj prevzala zodpovednosť pri tom, ako fungujú trhy. A teraz ešte pár slov k nezávislosti. Máme verejné ratingy a e, súkromné postupy súčasne, ďalej súkromné možnosti a tu naozaj si treba klásť otázku, či možno takto postupovať, že aktéry, ktorí vlastne niečo preverujú, e, sú vnímaní takto. Ide tu predsa o zodpovednosť, o trvalú udržateľnosť a tu potrebujeme naozaj zodpovedajúci e, zodpovedný postup, aby táto trvalá udržateľnosť bola zachovaná. Ide aj o to, čo e, európske orgány chcú dosiahnuť tu naozaj treba vnímať, čo všetko sa deje na trhoch na základe e, následkov týchto rozhodnutí. To sa všetko podrkadluje potom aj na volebnom správaní e, občanov. U ratingu jednoducho chýba tá zložka zodpovednosti, tá legitimita a naozaj by sme mohli mať jasnejší vplyv na e, chod našich hospodárstiev, ale nad týmito agentúrami nemáme kontrolu. Treba vnímať, aby tu bola interná kontrola zodpovedajúce štruktúry, ktoré by e, riešili postupy týchto agentúr. Myslím si, že tu treba postupovať, treba mať globálny rating a to by zodpovedalo týmto požiadavkám. Tieto body teraz máme pred sebou. Ďakujeme pán Sanchez, hovorí pán predsedajúci. Pani Bowles za ALDE je ďalšou rečničkou na minútu a pol. Ďakujem. Vážený pán komisár, nie je tomu tak dávno, kedy sa tu ozvali hlasy, ktoré tvrdili, že e, ratingové agentúry nemali znížiť hodnotu Grécka či určitých cenných papierov, takisto euro. Ja by som chcela povedať, že potrebujeme ešte čosi viac, aby sa povedalo, že je tu veľký konflikt záujmov, ktorý by nastal, keby e, krajiny si ohodnocovali ratingom svoj vlastný e, dlh. Takisto treba hovoriť o e, štatistikách. Včera sa hovorilo o znížení ratingu zo strany e, Moody's v zlom načasovaní a to by malo ovplyvniť zmýšľanie komisie o usmerneniach pre ratingové agentúry. Chápem tej frustrancii, ale moje myšlienky boli skôr tie, či ste sa nezbláznili. Nechcem rejtingy, ktoré sú presvedčivé, či už sú presvedčivé pre investičné banky alebo presvedčivé pre centrálne banky. Naozaj ratingy sú tak trochu presvedčivé pre regulátorov, aby sa mohli o ne e, opierať pri vytváraní vhodnej due diligence. Určite je tu určitá príčazlivosť, ale ako e, prekonáme tie záruky, ako pre, prekonáme politické zasahovanie, ak bankový kapitál bude e, rizikový zo strany e, makroekonomických konsekvencií. Musíme ešte e, prejsť akú takú cestu pri hľadaní integrity, nezávislosti, ale jedna vec je mi jasná a to je princíp spoločného riadenia, či už je to v súkromnom alebo verejnom sektore a to by sa malo vzťahovať na ESMU aj ďalšie štruktúry. Ďakujeme pani Bowles. Ďalším rečníkom je pán Gigold, ktorý má 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme vám, pán Barnie, aj za to, že ste e, na úvod použili Nemčinu. Myslím si, že krízy, ktoré sme teraz zažili, nám ešte raz ukazujú, čo sú naše centrálne problémy. A povedal by som, že už popri tom e, uvedenom by som chcel ešte vyzdvihnúť ďalšie aspekty. Jeden z nich je ten, že ratingové agentúry sa veľmi často e, profilovali ako agentúry, ktoré tiež nevedia dobre e, odhadnúť rizika, nie je lepšie než iní. A z toho vychádza, že ťažisko e, posudkov týchto agentúr v porovnaní s inými aktérmi na trhu treba výrazne znížiť. A ďalší problém, ktorý sa ukázal, je oligo monopolizácia e, tohto čas, tejto časti trhu a dávalo by asi e, e, zmysel zvýšiť počet poskytovateľov a vaša poznámka, pán Barnie, ktorú zdieľali mnohí ďalší, to znamená mať na tomto trhu viac aktérov, asi zmysluplná. Po tretie, tu máme centrálny problém stimulu a tu podľa mňa sa v diskusii doteraz nekladol dostatočný dôraz na tento bod. Čo máme v oblasti e, ratingových agentúry k dispozícii? Nuž, je tu situácia, kedy tí, ktorí vydávajú e, bankovky, respektíve ktorí ohodnocujú, ktorí známkujú, tak e, ich vyhodnocujú ich vlastní žiaci a podľa toho sú vyplácaní. To ako keby ste na univerzite mali študentov, ktorí si môžu vybrať svojho profesora pred skúškou, dohodnúť sa na odmeňovaní a potom by bolo prekvapenie, že by veľmi dobre dopadli všetky známky. A táto situácia je problém toho, tej stimulácie, toho stimulu. Myslím si, že v, komisie sa, v komisii o tom uvažujete, ako by sa možno postarať o to, že tí, ktorí finančný e, produkt vydávajú, si vlastne e, akoby vyberajú ratingové agentúry. To by nemalo byť prístupné. A tu sa dostávame k potrebe reformy a k centru problému, k jadru problému, ktorý nie je e, mimo e, e, štátnych pôžičiek, ale skôr kde ide o súkromných poskytovateľov, ktorí dostávajú rating. Tento nesprávny stimul by sme mali odstraniť, mali by sme sa oveľa viac postarať o to, aby verejná agentúra, a teda nie súkromný oligopol, aby nebol nahradený v verejným monopolom, ako to, navrhujú, e, ako to navrhuje ľavica, ale aby sa my sa postarali o to, aby pre iných aktérov aby sa neustále vybrali noví aktéry, aby sa zabezpečila kvalita tých ratingov, vždy pre nový rating iné štruktúry. Teším sa na vaše návrhy, pán komisár, a dúfam, že budú viesť k tomu, že v tejto oblasti ešte tie existujúce problémy, ktoré budú po e, tom úsilí, úsilí pána Gozesa, ktoré, ktoré, ktorému treba poďakovať, aj komisie, aj, aj rady, aby teda tieto problémy systematicky boli riešené a to bez e, vytvárania nového monopolu, ale takým spôsobom, že tie problémy stimulu a regulovania v tejto oblasti konsekventne boli riešené. Ďakujem. ma... vám ďakujem a teraz pani Swinburne za ECR na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Bolo jasné už veľmi dávno po finančnej kríze, že sa spravili chyby na strane ratingových agentúr. Toto, ma, toto bola jedna z prvých vecí, ktoré mala riešiť Únia minulý rok. Ide tu o predovšetkým americké agentúry, ktoré majú tak povedať monopol eh, aj pre svoju činnosť v Európe. Ratingové agentúry majú veľkú moc a majú možnosť pohnúť s trhmi, keď, keď zmenia rating. Je dôležité, aby boli nezávislé, aby sa to, to dal garantovať. Oni môžu ovplyvňovať toky miliard eur. Napríklad ratingová agentúra by mala zverejniť stresové testy a analýzy, aby posilnila eh, transparentnosť na trhu zároveň si musíme uvedomiť, čo vlastne majú robiť tieto agentúry. Oni majú hodnotiť riziko výpadku nejakej, nejakej, nejakého podniku a oni hodnotia napríklad aj štáty, finančné inštitúcie a zároveň by sme nemali obviňovať e, ratingové agentúry za, za tie veci, ktoré nastali. Musíme si uvedomiť, že to bolo problém, problematické verejné, problematické verejné financie Dôležité, aby sme to mali kritické návrhy, ktoré sa budú zahrať tými obcami. Je dôležité, dôležité si uvedomiť, ako sa spoliehame na ratingové agentúry a nevykonáme due diligence a nezbierame údaje pre nás. A ratingové agentúry sa pohybujú na veľmi malom trhu, kde dominujú tri subjekty. To sú také širšie súvislosti. A majú veľký vplyv na trhoch a je dôležité si uvedomiť, že mali previať zodpovednosť za tieto trhy. Thank you very much, Madam Swinburne. Swinburne. Now... Ďakujem pekne, pani Swinburne. A teraz pán Klúte. Ja, dankeschön. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pripomenúť, že včera večer opätovne sa znížil rating Grécka zo strany Moody's. Všetci spomíname a všetci vieme, že grécka vláda v posledných týždňoch vyvíjala silný tlak na svojich obyvateľov za účelom zvládnutia krízy. Vieme, že v rámci Európskej únie sa pripravil balík 750 miliard eur na to, aby sa pomohlo štátom, ktoré sa dostanú do krízy. Napriek tomu sa znížil rating Grécka. Niečo podobné sa udialo v súvislosti o Španielskom. Španielsko predložilo návrh na úspory a sem znižil rating. Pán Barnier, vy ste spomínali ten príklad s teplomerom a že ho netreba rozbiť. Tu si musím položiť otázku, či tento teplomer je dobrý obraz pre ratingové agentúry. Očividne prispieva k tomu, že pacient, teda v tomto prípade klienti, sa nedostanú do lepšej situácie, ale očivne tento teplomer vedie k tomu, že tí pacienti sa, sú ešte v horšej situácii. Prečo nemôže byť taká situácia, že štáty, ktoré sa snažia, aj napriek tomu majú potom čoraz nižší rating. A potom je otázka, čo vlastne vykonávajú tieto agentúry. Už sa to povedalo. oni nemohli, ne, nepodarilo sa im zistiť dopredu, kde vzniknú krízy, to znamená, že neprispeli nejako k diagnóze ani k predvídaniu krízy. Čo sa týka Lehman Brothers, krátko predtým, ako sa zrútil, bol pozitívne hodnotený, to znamená, že nepodarilo sa im prostredníctvom tých metód identifikovať, čo nás očakáva. Preto môžeme povedať, že tento nástroj úplne zlyhal. A čo sa týka zvládania kríz, ani k tomu neprispeli. Vy ste spomínali. že napriek úsiliu štátov sa ich rating nezlepšil, ale že sú tam stále obavy, že tie balíky, ktoré sa pripravili, mm, sa nepodarí zrealizovať a potom sa rating znížil, rating je prerušený, pán predseda hovorí, že rating mal dispozícii iba 1,5 minúty. Ja som si myslel, že som mal viac času, ospravedlňujem sa a ukončíme príspevok. Ešte by som chcel povedať, že štáty a podniky nie sú porovnateľné, preto sa musíme na to pozerať diferencovanie. A nemyslím si, že stačí iba na jednej úrovni niečo meniť, ale dôležité je zmeniť zásadne tie základy ratingu. Ospravedlňujem sa, že som mal dlhší príspevok, ale moja politická skupina ma informovala, že mám viac času. Ďakujem pekne. A teraz pán Blum na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ratingové agentúry boli označené za diablo už pred pár rokmi, keď začali vlastne hodnotiť bond, e, dlhopisy určitých podnikov, keď sa snažili lepnúť situáciu istým spôsobom. Väčšina ratingových agentúr zamestnávajú ľudí, ktorí nevedia prečítať ani bilancie. A vidíme, k čomu to všetkému viedlo. Väčšinou sú to hedžové fondy, ktoré zistia, čo za tými číslami. Napríklad, čo sa týka Enronu, oni to dobre odhadli. Čo sa týka čísel, niekedy tá pravda nie je veľmi oblúbená, Preto ich nemáme rady. Ale aj keď hovorím o tom, akí pracovníci sú v týchto E, v týchto agentúrach. Vieme, že sú tu štáty v Európskej únii, ktoré, ktoré sú tak povedať na pokraji krachu. Je tam aj Veľká Británia, Grécko a tak ďalej. A tieto agentúr častokrát v konflikte záujmov. A tak napríklad hodnotia pozitívne e, bondy, ktoré sú úplne zlé. A Nikto to nesel, nikto nerieši. Takže Európa sa stala obeťou určitého experimentu. Ďakujem. Thank you. Now, Madame Le Pen for two... Ďakujem pekne teraz Marine Le Pen na dve minúty. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, pán komisár, škodlivosť ratingových agentúr je už dokázaná kríza štátnych dlhov to už dokázala aj pred e, vlastne požiadom pôsobia ako podpalači. E, snaha komisie z roku 2007 ostala mŕtvým listom. Členské krajiny konajú e, naliehavo a je to nepredvydateľné. Návrhy idú od nedostatočnej regulácie a teda konfliktu záujmu až po e, nadmernú reguláciu ako za čia Sovietskeho zväzu. Nedávno pán Barroso povedal, že ratingové agentúry, agentúry budú pod dohľadom Európskej centrálnej banky a Európskej komisie, ale to je naozaj iluzórne, hlavne od zarážajúceho prehlásenia Jean-Claude Trichet z februára 2010, kedy povedal, že konsolidočné úsilie sú, pri súvahách bank eh, si vyžadujú vysokú eh, eh, dôveryhodnosť alebo dôvernosť, čiže neprehľadnosť takže e, pozeráme sa na dôsledky, nie na príčiny, e, či majú, kto má platiť za agentúry, majú byť verejné e, alebo súkromné, nezávislé alebo regulované. To nič nezmení, pokiaľ nebude možné predávať bez toho, aby sme vlastnili uh, E, to bude mať za následok iba čím ďalšie, tým väčšie krachy, ničivé pre národy. Takže nemôžeme vytvárať e, nejaké meny bez konkrétnej protihodnoty, iba tak e, zabránime prehnanému, prehnanej špekulácii. A vtedy ratingové agentúry už budú úplne zbytočné. Merci. Mr. Skikluna is our next speaker and he has two minutes. Pán Skikluna, ďalší rečník na dve minúty. Pán predseda, nedávny útok e, európskych lídrov na ratingové agentúry, čo sa týka e, zhoršených e, známok v prípade štátnych dlhov. Môže to byť videné ako prehnané, ale zlyhania týchto agentúr sú dobre známe a myslím, že sa všetci v tomto parlamente na tom zhodneme. Dali vysoké známky dlhopisom, ktoré nakoniec zlyhali. Teraz im vyčtame, že prehnane reagujú opačným smerom. Je tu aj obrovský miliardový e, balík, ale ani tak ich nepresvedčil. Musíme teda ostražito reagovať, aby sme e, nestrieľali na spravodajcu len preto, že prináša zlé správy. Jedna vec je istá, keď nadmerne e, alebo nedostatočne známkujú nejaký produkt, tak ich vplyv na celosvetové finančné trhy je obrovský. A môžu a dokonca držia krajinu a obyvateľov ako rukojemníkov a to má politické dopady, ktorými sa musíme zaoberať. Musíme pochopiť, ako ratingové agentúry e, pôsobia na štátne dlhy. E, A taktiež je tu otázka po, samočného počtu eh, ratingových agentúr a ich vzájomnej konkurencii. Banky a finančné inštitúcie podliehajú regulácii a prečo ratingové agentúry e, unikajú kontrole a je tu možná eh, oligarchistická štruktúra. A potom e, aj konflikt záujmov Ehm, problémy sú jasné, ale riešenia nie až natoľko, takže musíme sa zamyslieť nad správnymi riešeniami, aby sme nadmerne nereagovali, čo by mohlo mať ďaleko siahle dôsledky. Ďakujem pekne, pán Skýkluna. Teraz pán Klinc na minútu a pol. Vážený pán komisár, ratingové agentúry pri globálnej finančnej kríze aj pri turbulenciách eura eh, zohrali veľmi dôležitú eh, úlohu nezanedbateľnú úlohu pri konflikte záujmov, financovaní zadávateľov až k veľmi pochybným e, načasovaniam, procyklickým účinkom. E, to všetko hovorí za seba. A pritom tieto agentúry na, e, na, na sa tvária, že, že tento problém neexistuje. Myslím si, že Európska únia by mala konať a dúfam a teší ma, že aj vy si to myslíte Mali by sme takúto európsku agentúru vytvoriť na základe modelu určitej nadácie. Ten, tento model musí byť finančne nezávislý. Nesmie tu byť finančný vplyv, či už z Európskej centrálnej banky, alebo z komisie, alebo z ktorýchkoľvek členských krajín. Ako, nezávislý, ako nezávislá nadácia, táto Európska agentúra potom môže oligopol alebo dokonca monopol tých troch ratingových agentúr o ktorých hovoríme, môže byť naozaj konkurencieschopná a malo by to byť tak, že každý produkt, ktorý sa v Európe ponúka a všetci jeho emitenti by mali mať povinnosť e, predložiť dva ratingy a jeden musí prísť pochádzať z tejto Európskej agentúry. Ak by má byť táto agentúra nezávislá, musí byť nezávislá finančne, finančne a musíme mať potom teda štátne financovanie, či už z Komisie Európskej centrálnej banky, alebo tento, tota, e, táto, financia, e, táto e, nadácia sa potom musí sama financovať. Či to bude zadávateľ alebo užívateľ, to ešte musíme vyjasniť. A riešenie sa musí nájsť. Mali by sme všeobecne zvažovať, či využitie ratingových agentúr nemožno tak trochu obmedziť. Myslím si, že teraz trošku preháňajú, čo robia. Ďakujeme. Pani Ford má na minútu slovo. Um, Myslím si, že potrebujeme eh, sa pozrieť na spolahlivosť ratingov agentúr a ako možno čo najviac agentúr dostať do eh, hospodárskej súťaže. A takisto, pokiaľ ide o eh, konflikt záujmov pri udelovaných ratingoch, ale myslím si, že vždy bolo každému investorovi dobre známe, že tento potenciál konfliktu bol vždy prítomný a kreditné ratingy samé, ak nie sú odporúčaniami na nákup či predaj, tak by sme mali pamätať na to, že ak chceme dosiahnuť ciele 2020, EÚ potrebuje investície, a na to potrebujeme dôveru v trhy a ratingové agentúry sú nedielnou súčasťou práve takejto dôvery v trhu. Keď budú ratingy fungovať, tak zvýšujú e, prístup ku kapitálu na e, trhu, trhu nižšie úrokové sadzby a takisto e, ušetria prostriedky daňových poplatníkov. A takisto sú určitým smerovaním alebo určitou pomôckou pre investorov. Viete, že v Európe nikdy nikto nedostal trikrát A plus a, a, a úroveň takýchto pridelovaných kreditov je nižšia než menej než 0,03 Potrebujeme takéto, takúto dôveru investorov, potrebujeme sa pozerať na ratingové agentúry, ale majte prosím na pamäti, že e, ne, ne, nespravili zle všetko, čo urobili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je teraz pán ty na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Som presvedčený, že transparentnosť a zodpovednosť hrytníkových agentúr sa musí zvýšiť. Nesúhlasím s tým, že by sme mali nejako obmedzovať ich možnosť práce. Ide o to, že oni majú hodnotiť situáciu, majú poskytnúť určité indikátory trhu a to potom viedlo k tomu nakoniec, že niektoré inštitúcie zlyhali. Ja verím v, vo, v voľný trh a ja si myslím, že je dobré, aby sme mali väčšiu hospodárskú súťaž pri ratingových agentúrach. A teraz, keď sme chceli zriadiť verejnú ratingovú agentúru, podľa mňa by to bolo skutočne veľké riziko, takýmto pádom by bola snaha ovplyvňovať trhy. A ak by sme obmedzili analýzy a zamerali sa teraz iba na zodpovednosť ratingovej agentúr za terajšiu finančnú krízu, tak ide o to, že najprv tu máme hospodárskú krízu a politika, tak ako to funguje tu v Európe, tak vidíme, že oni sa snažili financie povýšiť na úroveň reálneho hospodárstva. Ďakujem pekne. A teraz pani Podimata. Na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Dnešná diskusia, ktorá sa týka rámca o dohľadu nad ratingovými agentúrami bez na to, kde pôsobia, je skutočne dôležitá. Včera Moody sa rozhodol znížiť rating Grécka. Nie je to prvýkrát v posledných mesiacoch, čo sa znížil rating Grécka. Ale to, čo sa udialo včera, to je skutočne provokatívne. Nezohľadňuje to žiaden pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti implementovania práv, e, plánov na mm, úspory a na hospodárskú obnovu. Trojka v Aténe, Atenách e, neocenilo sa, neocenilo sa to, že trojka sa stretla v Aténach, že sa tam pripravili opatrenia a že je tu snaha podporiť grécku ekonomiku. Pán komisár, Európska centrálna banka a Deutsche Bank a komisia pogratulovali gréckej vláde k tomu, že implementovala dohodu, ktorá sa dosiahla. Tu sa po, e, podarilo zvýšiť kurz eura. No a ratingová agentúra opätovne znižila rating Grécka a to znamená, že je to keby opačné hodnotenie. Toto poukazuje na ten konflikt záujmov, ktorý vládne v tejto oblasti. Pritom Grécko vyvinulo určité úsilie v oblasti fiskálnej politiky a špekul- špekulanti takto môžu konať na úkor gréckej ekonomiky ako aj európskeho hospodárstva. Toto podľa môjho názoru potvrdzuje, že tieto ratingové agentúry hodnotia bez toho, že by kontrolovali, tie, kontrolovali ten vplyv, aký má ich hodnotenie. Toto je podľa mňa nerozpoktovanie e, demokracie ako aj zodpovednosti. Bolo by možné spomenúť veľa príkladov, ale aktuálna otázka, čo chceme spraviť, ako chceme chrániť európsku ekonomiku pred takýmito špekuláciami, ktoré vyplývajú z týchto negatívnych ratingov. Musíme pôsobiť na dvoch úrovniach. Musíme mať konkurenceschopnú európsku agentúru a potom potrebujeme mať určitý spolahlivý rámec, v rámci ktorých budú môcť pôsobiť ratingové agentúry. Musíme zabezpečiť transparentnosť, určité štandardy ratingov. Musíme tu mať určité obdobia hodnotení musíme sledovať trhy a musíme hodnotiť aj potom vplyv ratingov a musí to byť spolahlivé a presné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Imbrasas na jednu minútu. Egemas pirmininkė, komisijos atstovai, gerbimi kolegos. Bendros krizės fone... Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, priebehu krízy sa ukázalo, že ratingové agentúry sa poznač, označujú ako e, spoločnosti, ktoré prispeli ku kríze. A ako keby nemali zodpovednosť za, za, za to, čo vykonávajú, pričom oni ovplyvňujú všeobecnú situáciu a ovplyvňujú možnosť štátov si požičať peniaze. Dôležité je obnoviť dôveru v trhy. Komisia prezentovala nové pravidlá, ktoré sa týkajú úverových ratingov a tento nový postup znamená väčšiu zodpovednosť, e, vyššiu mieru dohľadu a my musíme ale ísť ďalej, musíme analyzovať sektor. Je nevyhnutné zabezpečiť e, dohľad nad ratingmi a tieto spoločnosti, ak sa nebudú konať ak nebudú konať správne, mali byť trestané. Zároveň nevinutá zabezpečí vyššiu mieru ochrany a, je, a musíme posilniť e, hospodárskú súťaž na tomto trhu. Ďakujem pekne. Teraz spontánne rečníci. Každý rečník bude mať iba jednu minútu a najprv pán Karas, nech sa páči. Vážený pán predseda, to nepochopiteľné rozhodnutie Moody's včera poukázali jasne, akú moc a dominanciu majú agentúry, aká je tam nedostatočná transparentnosť pri rozhodnutiach. Každá ratingová agentúra musí byť registrovaná a jej činnosť a základ, o ktorý sa opierajú pri rozhodnutiach, musí byť kontrolované. Musíme garantovať nezávislosť ratingových agentúr, čo znamená, že tí, ktorí sú kontrolovali agentúrem nemali platiť nič agentúram. Konflikt záujmov, to je to, čo musíme zabrániť. Nemá, nemá to byť poradenstvo a vystavanie ratingu. Tra, modely pre transparentnosť a tie základy, ktoré sa opierajú, musia byť zverejnené. A to monopolná dominantnosť musí byť preverená zvýšenou súťažou a síce druhým preverovaným druhým ratingom a práve preto musíme mať agentúry, ktoré budú mať cílo v Európe. Spomínalo sa, že by to mohlo byť riešené ako akciová spoločnosť alebo ináč nadácia a spomínal to aj pán Klinc. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pán Kutaš. Mulțumesc, domnule președinte. Nu numai ca... Ďakujem pekne, pán predseda činnosť ratingových agentúr spôsobila súčasnú finančnú krízu a naviac agentúry ju ešte prehlbili. Nariadenie parlamentu a rady bolo e, myslené ako snaha regulovať činnosť agentúr, ale je potrebné, aby všetky agentúry, ktoré majú sídlo v EÚ, rešpektovali niektoré pravidlá. Musíme sa vyhnúť konfliktu záujmov treba mať väčšiu transparentnosť a hlavne už netreba e, pripúšťať oligopol týchto agentúr, pretože trh nemôže byť ovplyvňovaný iba známkami, ktoré vydávajú tri americké ratingové agentúry. Keď je členská krajina v platovnej neschopnosti, tak nie je prípustné, aby už e, nemohla získať úvery kvôli ratingovým agentúram. Ďakujem pekne, pán Melcer. Pán predseda, pán komisár, všetci vieme, že je skutočne absurdné, keď dve, dva, dva americké spoločné spoločnosti, jedna britská spoločnosť rozhodujú o štátnych bankrotoch európskych štátov. Tento oligopol je skutočne explozívny. Prekvapujúce aj to, v akých dobách konajú tieto agentúry. Ledva sa euro zotavilo a už, sa to, už sa to znižil rating. To znamená, že keď musíme si uvedomiť, že ako to bolo v minulosti, kde tie hypotéky eh, nezamestnaných Američanov boli označované ako AAA a vidíme, že takto oni pôsobia emitenti, cenných papierov okrem toho platili za tieto ratingy, kvalita ratingov je pochybná, pred finančnou krízou, banky, ktoré sa neskôr zrútili, mali najvyššiu bonitu. To znamená, že dostal čas, aby ratingové agentúry skutočne e, sa zlepšili a nebude stačiť, ak iba Európska únia bude konať tejto oblasti a bude vykonávať dohľad. A teraz pani Bašesku. Krize... Ďakujem pekne, pán predseda. V kontexte súčasnej kríze činnosť ratingových agentúr je čím, dia, čím ďalej tým viac kritizovaná a to kvôli tomu, že nemohli, nevedeli objektívne e, hodnotiť e, úvery niektorých podnikov, dokonca štátov, agentúry, neboli schopné predčasne e, hodnotiť e, hrozbu kríz a dokonca e, zhoršili známku niektorých členských krajín a tým prehlbili krízu. Takže je tu nedostatočná konkurencia medzi týmito agentúrami na trhu. totiž to iba tri americké, ktoré kontrolujú trh, takže ja podporujem návrh pána Barosa eh, vytvoriť Európsku ratingovú agentúru. Ako viete, minulý týždeň jedna z troch agentúr zmenila eh, známku Nemecka kvôli nepripustnej chybe. V závere teda EÚ sa musí ubezpečiť, že v budúcnosti činnosť eh, týchto agentúr bude lepšie regulovaná. Ďakujem pekne a teraz pán Strejček. Pane Pán... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ja tu veľmi pozorne sledujem rozpravu, ktorá sa týka ratingových agentúr nie som žiadnym zástancom týchto agentúr ani ich obhajcom, ale na druhej strane sa nebojím toho, že by medzi ratingovými agentúrami vznikali nejaké monipo, mon, monopolné alebo oligopolné vzťahy. E, naozaj nie, nikdy, ale nepočul som tu vystúpenie, ktoré by poukázalo na to, odkiaľ vznikli tie veľké dlhy, ako je možné, že niektoré štáty sa dostali do takých ťažkostí finančných a daňových a že e, sa s nich nevedia teraz dostať. Ja myslím, že by bolo dosť dobre hovoriť aj o systéme štátnych e, zásahov do fungovania voľného trhu. A keby sme sa uberali týmto smerom, tak by sme mali, myslím, že menej starosti s ratingovými agentúrami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Komi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujem za to, že mám možnosť vystúpiť počas tejto rozpravy. Je to rozprava, ktorá prichádza už po x tom negatívnom hodnotení Grécka zo strany jednej ratingovej agentúry. Veľa sme hovorili o týchto agentúrach, ktoré e, sú už skoro inštitúciami kvôli tej dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú. Sú v centre pozornosti v rámci finančnej krízy. Náš e, hospodársky systém môže fungovať iba ak nezávislé e, inštitúcie môžu hodnotiť. Ide o to zabezpečiť, že ratingové agentúry budú e, konať čo najtransparentnejšie a dodržiavať spoločné normy. Ak tieto agentúry urobia chybu, tak to môže mať široko siahle dôsledky pre e, podnik alebo môže to vyvolať novú krízu. Netreba e, znárodniť ratingové agentúry za každú cenu, ale treba nájsť zlatú strednú cestu medzi nezávislosťou týchto agentúr a ich zodpovednosťou e, vo vzťahu s vládami. Takže vyvážené riešenie, to je najlepšia cesta pre lepšiu budúcnosť na európskej úrovni. Ďakujem pekne a teraz pán Papa Nikolau. Ďakujem dámy a páni. Včerajšie zníženie rejtingu e, Grécka zo strany Moody's e, vedie k mnohým otázkam, ktoré už e, uviedli kolegovia. Ten rámec Spojených štátov, v rámci ktorého tieto agentúry fungujú, či už je transparentný alebo správne fungujúci. No už väčšina týchto agentúr tieto, tieto ratingy nie sú nejak o, opodstatnené. Tieto, tieto agentúry nie sú zodpovedné za tieto čiastky sum, pretože chy, chy, e, tieto e, ratingy ne, e, neberú ich za, na zodpovednosť za nesprávne, chybné ratingy. Takže je tu naozaj priestor pre špekulácie a my všetci, všetky krajiny EÚ eh, e sme obeťou týchto dobrodružstiev, ale slobodná ekonomika nie je nejakou džunglou. Nemožno tu mať nejaké bezbrhé akcie. Potrebujeme vydávať zákony. My sme zákonodárca, potrebujeme zákon a vy to viete, pán komisár, potrebujeme viac agent, agentúr, ktoré budú na konkurencie schopnom trhu. Tešíme sa na návrhy komisie. Máte E, slovo, pán komisár. Počuli ste množstvo argumentov. Nech sa páči. Merci, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem každému poslancovi poslankyni za kvalitné a úprimné e, vyjadrenia. Nebudem sa vrácať k úlohe týchto agentúr a k význame ich známok. E, posledná retnička to vynikajúco opísala a ešte chcem ako na to, už povedala pán Papa Nikolau alebo pán Strežek. Musíme zlepšiť fungovanie týchto agentúr. Musí tu byť transparentnosť. Vrátim sa k tomu ešte neskôr. Tie hodnotenia musia byť čo najobjektívnejšie, najmenej spochybniteľné. E, musíme to dosiahnuť, ale to neznamená, že podniky, hlavne finančné, nemajú byť dobre spravované, že tu nemá existovať dohľad a taktiež e, nástroje pre krízový manažment. A to taktiež neznamená, že členské krajiny nemajú byť dobre spravované e, že, nebude, že sa nebudú dobre e, spravovať verejné financie aj výdavky. Ale späť k ratingovým agentúram. Je tu nový návrh pozmeneného nariadenia o ratingových agentúrach. Chceme, aby to bolo prijaté čím skôr, aby bol e, čo najskorší dohľad týchto agentúr ESMO. Pani Le Pen tu už žiaľ nie je, ale vy si musíte popraviť vaše informácie. Nie je to ani centrálna banka, ani komisia, ktoré budú dohliadať nad činnosťou týchto agentúr. My sme si logicky želali, aby to bol ten nový nezávislý orgán ESMA čiže viac dohľadu a viac transparentnosti na trhu, tak ako to povedal vynikajúco pán Klinc. Táto transparentnosť bola naozaj potrebná, keď sa pozrieme na to, čo sa deje už niekoľko rokov. Avšak, ako som už povedal eh, v úvode v mojom prejave, tieto návrhy spolu s existujúcimi právnymi predmysmi. Pán Kutaš hovoril o právnych normách, ktoré majú byť riadne uplatňované do konca roka vo vzťahu s ratingovými agentúrami. Úplne to bude v platnosti až v decembri 2010. Ale e, to nerieši všetky otázky. Napríklad e, niektoré e, otázky neboli riadne preskúmané. Diverzifikácia, väčšia hospodárska súťaž. Pani Swinburne, pán Skikluna pripomenuli túto potrebu e, nemať e, prílišnú koncentráciu, potom princíp emitent platič. E, je tento model e, udržateľný a zdravý? Aj pán Karas hovoril o tejto otázke. Musíme sa zamyslieť nad týmito otázkami a ohodnotiť aj pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti v decembri. My sme sa totiž to zamerali na konflikty záujmov s cieľom ich zredukovať a nevieme, či právne e, normy budú dostatočné. Musíme však sa zamyslieť aj nad tým princípom emitent platič. A ešte jedna vec, na ktorú sa musíme e, zamyslieť národná a európska legislatíva. Neviem, či sa táto legislatíva nezameriava príliš na e, hodnotení úverov týchto agentúr. Pani Basesku o tom hovorila pred chvíľou. Je tu ešte otázka špecifickej metodiky týkajúce sa štátnych dlhov. Na tom musíme taktiež ešte pracovať a ja chcem sa poďakovať aj ostatným rečníkom za podporu pre e, balík o dohľade. E, je to kľúčové. E, potrebujeme predovšetkým ESMU na dohľad nad pre dohľad nad týmito agentúrami a potrebujeme jasne štruktúrovanejšiu odpoveď. Preto sa budeme zblízka zamýšľať nad všetkými témami, o ktorých som teraz hovorila. Taktiež nezávislosť, ktorý si tu viacerí želajú. Ja chcem, aby bola nezávislosť, teda dôveryhodnosť týchto agentúr potom štruktúra trhov, e, konkurenč, e, hospodárska súťaž a taktiež tá myšlienka, ktorá je podľa mňa správna, a síce e, Európska agentúra, ktorá by sa zaoberala otázkou dlhov štátov. Neviem, ešte sme nehovorili konkrétne, či to bude verejná alebo súkromná agentúra, alebo súkromno-verejná agentúra, alebo tak, ako povedal pán Klinc, možno nadácia. Budeme naďalej rozmýšľať nad týmito témami v nadchádzajúcich týždňoch. Viacerí z vás, pán Šunkis, pani Bowl, pani Podimata, hovorili o zhoršení gréckého eh, hodnotenia. Ja ako komisár sa nebudem púšťať do podrobných komentárov eh, jednotlivých známok eh, jednej alebo druhej agentúry. Trávili by sme nad tým veľa času, nie je to naša úloha, netreba ešte prilievať oheň do eh, ohňa. Ale to mi nezabráni v tom, tak ako môjmu kolegovi Oli Renovi ráno, povedať, že som bol prekvapený, pán Valcer, taktiež vyjadril prekvapenie, čo sa týka načasovania tohto posledného hodnotenia Grécka včera. Dámy a páni, my si e, to dobre uvedomujeme, teda uvedomujeme si, aké veľké úsilie už vyvinulo Grécko a musíme to dať aj jasne najavo pri ozdravovaní verejných financií, e, snaha e, oživiť rast my e, máme dôveru v tento postup. Nie je jednoduchý, ale je potrebný. Treba taktiež pripomenúť, že Grécko nie je samotné, je tu európska solidarita, my sme to dokázali na najvyššej úrovni, na úrovni e, prezidentov MMF, Európskej centrálnej banky a táto solidarita bude naďalej pôsobiť a prinášať svoje plody potom sú tu taktiež e, pochybnosti o metodike alebo načasovaní. To všetko znamená, že treba zreformovať prácu agentúr. E, budeme na tom ďalej pracovať, ako som už povedal. Bolo to aj v z 2. júna a e, legislatívne návrhy najneskôr predložíme na konci tohto roka alebo začiatku budúceho roka. A ešte pán Kuta vy ste hovorili, že tu nejde iba o ratingové agentúry. Tuto, tento nástroj treba pochopiť a e, zlepšiť transparentnosť, dôveryhodnosť, e, diverzifikáciu, ale to v celkovej v celkovom kontexte právnej úpravy. To ešte nie je ukončený proces a vyvodíme e, všetky závery ani jeden aktér, ani jeden výrobok, ani jeden trh, ani jedno územie e, neostane mimo účinného dohľadu a inteligentných právnych úprav. Táto agenda bola predložená komisiou 2. júna, podporila ju rada ministrov v Luxembursku pred pár e, dňami a e, bude to potvrdené aj na Európskej rade, tak ako povedal pán Barroso a vedzte, že my vám predložíme jednotlivé návrhy do začiatku budúceho roka k všetkým našim záväzkom, aby sme na európskej e, úrovni zabezpečili v súčinnosti so zvyškom sveta, hlavne USA, že budú vyvodené všetky závery po tejto kríze a že budeme konať zodpovedne pre našich občanov a podnikov. podniky. Ďakujem. Ďakujem, pán uh, komisár. Pokiaľ ide o ratingové agentúry, uh, uzatváram rozprávu, kolegovia, a dostávame sa k ďalšiemu bodu programu, a to je správa pána Klinca. Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť. Vidím, že pán spravodajca je prítomný a hneď mu na 4 minúty udelujem slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, keď mám